práva, aby e, sa zlepšila právna situácia pre e, gejov, lesbičky, bisexuálov, transexuálov v Ugande. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Pibalks. Máme tu 6 návrhov uznesení z rôznych politických skupín. Týmto sme uzavreli e, rozprávu. Hlasovať budeme o chvíľu po ukončení nasledujúcej rozpravy na tému eritrejskí utečenci zadržiavaní ako rukojemníci na Sinaji. Ehm, najprv majú slovo autory, ako prvá je kolegyňa Šáke. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Je Ehm, Eh, veľa eritrejských utečencov, ktorí sú držiavajú ako rukojemníci na Sinaji a eh, žiada sa veľmi vysoké odstupné za ich eh, oslobodenie. Veľmi veľa subsahárských migrantov, ktorí sa chcú dostať do Izraela cez Egypt. Egyptské autority sa snažia informácie zo strany OSN preveriť a pracovať na nich, ale treba, aby svoje úsilie posilnili, treba e, prerušiť e, tieto e, siete, ktoré obchodujú s ľuďmi, s nelegálnymi utečencami. Ehm, a nemala, nemala by sa e, vlastne žiadne násilie e, uplatňovať na ľuďoch, ktorí sa snažia nelegálne prekračovať hranice v tejto oblasti. Treba s týmito praktikami, ktoré sú tam momentálne na dennom poriadku, urobiť rázny koniec. Ďakujem. Teraz má slovo kolega Sasoli na jednu minútu. Situácia, pán predseda, je veľmi vážna. Um, treba si uvedomiť, že táto otázka, ktorou sa zaberajú aj európske médiá, e, že by sa je mala zmocniť e, Európska únia, parlament, e, Európska komisia by sa tým mala intenzívne zaoberať, pretože ide skutočne o veľmi veľkú krízu v oblasti humanitárnej. Členské štáty by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby pomohli týmto utečencom, aby mohli Um, opustiť územie, kde sú zadržiavaní a aby európske štáty prijali všetky kroky, ktoré sú k tomu nutné. Žiadame, aby komisia urobila všetko, čo je v jej silách, aby e, takúto operáciu mohla previesť, aby sa zmobilizovali aj prostriedky z Európskeho fondu pre utečencov za týmto účelom. Ďakujem, pán kolega Sasoli. Teraz na jednu minútu kolega Tenok. Pán predseda skupiny CR odsudzuje eh, povrnutie eh, zaobchádzanie s eh, týmito občanmi a obyťami z Eritreji, čo sa rovná modrému otrastu, ktoré spôsobujú tí obchodníci s ľuďmi. Tiež vítame snahu egyptskej vlády, aby vyšetrila tieto mm, tvrdenia a zabezpečila prepustenie týchto ľudí. Tiež sa musíme Um, zamyslieť nad tým hlavne, prečo títo ľudia utekajú. A to preto, uh, že um, prezident Eritreji Flamoky je jeden z najrepresívnejších uh, a snažia sa tí ľudia uniknúť diktatúre a um, mať lepší život inde. Uh, je na výber veľtrej buď e, vstúpiť do armády, alebo žiť na pokraji živorenia v skrachovanej ekonomike, ktorá bola spôsobená vojnami a e, zlým riadením v ekonomike. E, posledné údaje z Wikileaks ukazuje, že diplomati USA popisujú tohto vodcu ako krutého vodcu. Mali by sme urobiť všetko, aby sme zasadili tohto afrického tyrana, aby e, sme aj prerušili výsady z kotonu dohody, ktorú táto krajina dostala. Ďakujem teraz, pán Preda, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Každý rok tisíce ľudí vzhľadom na ťažkú situáciu e, v africkom rohu sa snažia prekročiť e, hranice s Izraelom a mnohí z nich sa e, dostanú do rúk obchodníkov s ľuďmi a to sú zločinecké siete, ktoré nerespektujú ľudskú dôstojnosť a životy týchto utečencov sa stávajú platidlom. MVO v tejto oblasti ukazujú, že sa žiadajú neuveriteľné sumy až 8 tisíc dolarov na prepustenie každého rukojemníka musíme na to upozorňovať a chcem upozorniť na mm, situáciu zraniteľných žen, ktoré sú obete opakovaných znasilnení. Mali by sme mať konštruktívny prístup a mali by sme e, uznať snahy egyptských orgánov o prepustenie týchto e, obetí a tiež by sme mali bojovať e, proti proti e, obchodu s ľuďmi teda e, nestačí, keď e, sa znepokojíme, ale potrebujeme spoluprácu. Jeden štát nestačí, aby sa to vyriešilo. Ďakujem teraz na dve minúty, pán Tavares. Kolega za situáciu. Ďakujem pekne. Situácia eritrejských utečencov v Sinajskej púšti je extrémne znepokojujúca a musíme byť dôslední pri riešení obchodníkov s ľuďmi. V súčasnosti oni zajímajú týchto ľudí a e, žiadajú vysoké výkopné, ale musíme rovnako aj chrániť týchto ľudí. Nemôžeme byť e, len tvrdí e, voči obchodníkov s ľuďmi a zabúdať na ich obete. Rovnako tiež musíme sa zamyslieť nad príčinami, prečo sú v Sinajskej púšti a ako sa dostali oni prechádzať cez Líbiu a dohody medzi Talianskom, Libiou a EÚ to umožnil, ale v zásade... Ten migračný tok sa vlastne vyhol, ale keďže tí ľudia nemali kade utekať, e, tak sa to o tom vyhlo do tejto novej trase. Preto je dôležité, aby samotná Európska únia, a to myslím zároveň pre všetkým Európsku komisiu, aby vyslali delega, vyslala delegáciu, ktorá by sa e, rieš, by riešila situáciu priamo na mieste. A je tiež dôležité, aby všetky naše inštitúcie niečo v tejto veci urobili, pretože politika, ktorú máme, tá sa týka eh, jednak Fondu pre utečencov. Oni sa ocitajú v ťažkej situácii, pretože sa nemôžu vrátiť späť do svojej krajiny pôvodu a zároveň nemôžu ísť vpred. A prečo tá, táto vec eh, nikam nepokročila? Nepokročila predovšetkým preto, že tu bola tá slávna polemika, parlament svoju úlohu splnil a rada svoju úlohu splniť nechcela. Keby sme už teraz mali schválený ten balíček, nemali by sme takýto naliehavý postup nášho parlamentu. A môžem povedať, že Európska komisia by mohla zahájiť e, tento postup a pomôcť utečencom, avšak rada nesplnila si svoju úlohu a tým pádom nemôžeme pomôcť týmto rukojemníkom na Sinaji, hoci to má skutočne reálny vplyv na reálne osoby, konkrétne osoby, konkrétnych ľudí, čiže bolo by dobre, keby rada si splnila svoju úlohu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predsa. Telefonát medzi eritrejským kňazom a eritrejským uh, rukojemníkom je vlastne dôvod, ako sme sa dozvedeli v Európe, že sú tu obchodníci s ľuďmi, ktorí sa vyhrážajú, že zastrelia rukojemníkov. Títo kriminálnici nemajú žiadne škrupule, už zastreli niektorých ľudí. Takéto zločiny sú vlastne závdavkom, prečo sme sa pozreli na to, aká je tu situácia medzi Egyptom a Izraelom v tejto oblasti, kde je stále viac rukojemníkov, ktorí sa snažia dostať do Európy alebo do Izraelu a nemajú na to potrebné dokumenty. Na egyptskej strane je vojenské územie, ten, kto sa tam dostane, sa musí zodpovedať pred vojenským tribunálom. Podľa údajov Human Rights Watch tam je momentálne od roku 2000 7 e, bolo zastrelených veľa ľudí, ktorí, boli, ktorí sa pokúšali prekročiť hranicu. Izraelská vláda hovorí o viac ako tisíc migrantov, ktorí mesačne sa snažia bez papierov sa dostať do krajiny a začali e, zabezpečovať hranicu a kontrolovať ju oveľa silnejšie. E, v, pri Níle sa e, zriadilo územie, kde sa to viac prísnejšie kontroluje Žiadame o to, aby boli garantované práva utečencov. Však uvedomujeme si, že máme zodpovednosť aj u nás v Európe, aby sme sa zaujímali o osudy ľudí a porušovanie ľudských práv, predovšetkým u tých rukojemníkov, ktorí e, sú na okraji Európskej únie a ktorí sa nemôžu dostať e, k svojim právam, tak ako, ako napríklad rukojemníci z Eritreji. Ďalej e, má slovo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 Musíme pomôcť rukojemníkom a všetkým tým, kto potrebuje našu pomoc. Mali by sme podporovať izraelsko a egyptské úrady, aby bojovali proti e, obchodovaniu s ľuďmi. Musíme pochopiť aj dôvody tohto fenoménu. Musíme sa snažiť zlepšiť situáciu v Eritreji a aj v ostatných krajinách Afrického rohu. To by mohlo zredukovať e, migračné tlaky. Ak sa nevysporiadame s príčinami tohto problému, tak budeme sa musieť e, vysporiadať s tými problémami samotnými. Vyzývam preto kolegov, aby podporili návrh uznesenia EPP, ktorá je podľa nás veľmi dobrá. Ďakujem, pán kolega Kačmarek. Ďalší je rečník pani kolegyňa Gomeš. E, pán predseda, Egypt nemôže zatvárať oči nad tým, ako sa e, narába s rukojemníkmi a utečencami predovšetkým s tými, ktorí pochádzajú z Eritreje a Somálii, ktorí sa snažia opustiť svoje krajiny, uísť a dostať sa do Izraelu, na Sinaj. Egypt je oprávnený, aby skutočne príjmal azilantov z krajín, kde sa dejú teroristické útoky každý deň úrady, egyptské úrady však majú politiku, ktorá umožňuje iba povoliť, e, aby sa dostali do ich krajiny a potom ich jednoducho zabijú. Viac ako 95 ľudí bolo podľa Human Watch zabitých. Musíme žiadať, aby aj tieto krajiny dodržiavali ľudské práva. Európa by mala podporovať a dodržiavanie ľudských práv a podporujeme aj tento návrh o presídlení. Ďakujem, pani kolegyňa Gomeš. Pán kolega Rinaldi tu nie je, takže dostane slovo pani kolegyňa Sargentini. Máte minútu a pol, nech sa páči. Dank u, voorzitter. Collega's, laten we eerlijk zijn. De resolutie zoals die nu voorligt... Ďakujem pekne, pán predseda. Buďme čestní, kolegovia, alebo otvorení uznesenie, tak ako nám bolo poskytnuté, je podľa mňa príliš slabé a veľmi zriedené v porovnaní s tým, čo sme predložili minulý týždeň. Všetci hovoríme, že je to veľmi seriózne a vážne, ale zároveň zmaskujeme tú skutočnosť, že eritrejskí utečenci sú držaní za korukojemníci a musíme to, že zatvárame e, Európu voči všetkým e, migrantom, a to znamená, že politickí utečenci potom musia utekať do iných e, krajín a musia ísť na také územia, ktoré sú možno ešte nebezpečnejšie než tie, z ktorých utekajú, alebo, tie, alebo než boli predtým. Ak žijete v Eritreji alebo popustíte Eritreju, tak ste politický utečenec, pretože sa tam nemôžete už vrátiť Takže musíme byť opatrní, eh, ak chce aj Európsky parlament, alebo ak sa chce chrániť Európska únia, chrániť pred nelegálnymi migrantmi. Potom my sme mali otvoriť e, si ambasádu aj v Eritreji, aby sme mohli udelovať učencom e, riadny azyl, ale to sa to nedalo. E, tak ja sa teraz pýtam, že prečo nemôžeme, nemôžeme uznať to, že tieto osoby nie sú obrovské riziko. Myslím si, že my tu vyčlenujeme ľudské bytosti a ohrozujeme ľudské životy

Ďakujem pekne pánu kolegovi Paškovi. Teraz nasledujú jednotliví rečníci. Pani kolegyne Makovej na jednu minútu. Ďakujem pekne. 7. decembra UNHCR vyjadrilo obavy, že asi 250 eritrejských utečencov sú zadržiavaní na Sinaji beduínskymi obchodníkmi. E, dozvedeli sme sa, že boli, e, boli tam ponúkli konkrétne peniaze za to, že dúfali, že budú žiť v lepších podmienkach, avšak oni žijú v púšti a sú často e, bytí. Situácia alebo postavenie eritrejskej vlády alarmujúce na miesto ochrany občanov, ich považuje za e, neželaných disidentov. Volali sme po konaní pre všetkým od Egypta a Izraelu, aby konali niečo proti týmto e, chodnickým cestám, tým, že sa budú uplatňovať uplatňovať e, ustanovenia UNHCR. Ďakujem pekne pani Makovej. Prejdeme k, k Catch the Eye. Teraz dám slovo pani Basescu na jednu minútu. Pán predseda, od samého začiatku by som chcela poukázať na to, že návrh tohto uznesenia zo strany EPP podporujeme. Nepodarilo sa nám dospieť k konsenzu s ostatnými politickými skupinami, pokiaľ ide o prijatie spoločného uznesenia. Situácia v tejto oblasti je skutočne veľmi znepokojivá, pretože tento región sa vyznačuje organizovaným organizovanou kriminalitou. Je tu veľký počet imigrantov, ktorí cez túto oblasť prechádzajú. 250 utečencov bohužiaľ zažilo veľké ponižovanie a celá situácia sa ešte stále zhoršuje. Zatiaľ nie je nejaká nádej na to, aby sa zlepšila táto situácia, pokým e, nezaplatí sa týchto rukojemníkov rodina týchto príbuzných na výkupné. Čiže Európska únia sa musí zasadiť za oslobodenie týchto ľudí a musíme sa vyjadriť proti týmto kriminálnym organizáciám, ktoré by sa mali dostať pred súd. Musíme nájsť v tejto situácii koniec. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz má slovo pán kolega Šegedi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, samozrejme odsudzujem spôsob, akým sa zaobchádza s utečencami. Ja podporujem e, konanie na úrovni EÚ s cieľom ich ochrániť a zlepšiť ich situáciu, ale E, to, akým smerom sa uberá táto správa, podľa mňa e, vedie do slepej uličky. E, dve, dva body sú podľa mňa mimoriadne zl, nesprávne, napríklad vytvorenie fondu na pomoc týchto, týmto utečencom, s tým nemôžem súhlasiť, pretože v EÚ žijú tis, milióny v chudobe, 3 milióny iba v Maďarsku a väčšina dôchodcov si nemôže ani dovoliť kúpiť lieky a to sa netýka iba Maďarska. Je to všeobecný trend, takže musíme v prvom rade pomôcť našim chudobným, ak chceme potom mať, e, e, ak chceme súcitiť s tými, ktorí trpia. A prosím, e, zapamätajte si jednu vec, EÚ už je preplnená migrantami, možno, že tu máme úlohu sprostredkovateľa, ale nemali by sme byť príjmajúcimi krajinami. Ďakujem pekne, pán e, Segedy. Ešte dvaja sa dostanú k slovu. Pani Kretu a pán Siopo. Na minútu, nech sa páči, pani Kretu. Ďakujem pekne. Väčšina utečencov sa snaží uniknúť pred diktatúrou a za to si e, zaslúžia uznanie štatútu utečenca v súlade s e, pravidlami OSN a e, všetky, celé medzinárodné spoločenstvo by malo prispieť boli zadržaní ako rukojemníci na púšti a hlavne situácia žien je veľmi znepokojujúca. Verejnosť naozaj by sa mala o to zaujímať. Čo sa týka obchodovania s ľuďmi. Mnohí migranti boli zabití Izraelom v posledných rokoch a e, obchodovanie s ľuďmi musí byť v tejto časti sveta naozaj predmetom všetkej pozornosti a aj e, komisár OSN sa mal zaujímať o situáciu týchto ľudí a snažiť sa ju zlepšiť. Ďakujem pekne, pani Kretu. Ešte e, pán Ziobro na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Utečenci sú naozaj v tragickej situácii. My musíme e, vedieť, prečo je situácia, aká je. Mm, v Eritreji sa porušujú ľudské práva disidenti, kresťania sú prenasledovaní a to je dôvod tohto tragického problému, o ktorom dnes hovoríme a preto musíme naozaj spraviť všetko, čo bude v našich silách, aby sme e, zmenili situáciu v Eritreji hlavne, e, pretože v roku 2007 sme srdečne v Bruseli privítali prezidenta Eritreji a on je v súčasnosti zodpovedný za toto utrpenie svojho vlastného národa a preto ľudia unikajú, utekajú z tejto krajiny a preto musíme mať rozhodnú politiku zoči voči tejto krajine. Ďakujem pekne, pán Ziobro. A teraz pán Pibalx ešte v mene komisie. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, my sa stotočňujeme s obavami Európskeho parlamentu. E, v správe sa hovorí o stovkách tisícok utečencov z Etiópie, Somálska, Eritreje a tie sú možno teraz e, zadržiavané v Sinárskej púšti a e, e, tí, ktorí ich oniesli, očakávajú výkupné. My sme sa začali o túto situáciu zaujímať a budeme sa snažiť vhodne konať. V Káhire kancelária OSN to zblízka sleduje a aj Eh, ostatné úrady v Káhire. A my sa koordinujeme s ambasadami členských krajín a eh, skontaktovali sme sa aj s ministrami zahraničných vecí. My sme vyjadrili naše znepokojenie a aj naše presvedčenie, že egyptské úrady by mali eh, podniknúť vhodné kroky s cieľom oslobodiť týchto ľudí a poskytnúť im hodnú potrebnú pomoc. Sú správy o prebehajúcom vyšetrovaní a e, je tu snaha nájsť skupinu utečencov a ja dúfam, že sa to vyjasní v nadchádzajúcich dňoch. Tento prípad však nie je e, ojedineli. E, migranti a utečenci v Egypte ešte stále nie sú dostatočne ochraňovaní. Najvážnejšie incidenty však prichádzajú zo Sinaju. Mnohí migranti, ktorí sa pokúšajú dostať do Izraela, e, často sú zneužívaní a zle sa s nimi zaobchádza. My sme od tejto otázke hovorili viackrát aj s našimi egyptskými partnermi v rámci pravidelných stretnutí podvýboru a hovoríme o politických alebo migračných otázkach a to sa týka aj ľudskoprávnych otázok. Nedá, naposledy sa uh, bolo stretnutie 14. decembra v Káhire a vtedy sa opäť hovorilo o tejto téme. EÚ pravidelne e, vyzýva egyptské úrady k tomu, aby zlepšili služby a ochranu e, žiadateľom o azyl a utečencom a taktiež e, im poskytujeme technickú a finančnú pomoc. EÚ taktiež vyzýva egyptské úrady k tomu, aby e, zabezpečili zásadu nenavracania, aby sa uplatňovala na všetkých utečencov, ktorí e, by mali požívať medzinárodnú ochranu vrátane Eritrejčanov. EÚ žiada o to, aby vysoký komisár OSN pre utečencov e, mal plnú možnosť implementovať svoj mandát aj na eh, egyptskom území, aj v eh, oblasti Sinaju. Eh, boli, bol už istý pozitívny, pozitívny vývoj. Napríklad tento rok Egypt schválil novú legislatívu, ktorá penalizuje obchodovanie s ľuďmi a sú tu kroky taktiež na ochranu obeti a taktiež sa kriminalizuje obchodovanie s orgánmi ale treba naozaj zaručiť e, dobrú implementáciu tohto právneho e, rámca a my poskytujeme našu pomoc. Naďalej podporujeme aj prácu e, Vysokého komisára pre utečencov OSN aj organizácie občianskej spoločnosti na zabezpečenie lepších podmienok a aj dostatočnú právnu ochranu utečencov, ktorí žijú v tejto krajine budeme sa naďalej zaujímať o situáciu utečencov na Sinaji a e, budeme naďalej vyviať e, nátlak na egyptské úrady. Ja naozaj verím, že sa podarí rýchlo vyriešiť túto situáciu a naozaj e, veľmi lutujem tých 8 obetí na živote. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Pibalks. Teraz faktická poznámka. Kolega Howard, ďakujem. Komisia e, prečítala svoju pripravenú odpoveď, e, ako by e, nikto neadresoval komisie nejaké konkrétne otázky. Pán kolega, prosím, vyjadrite sa k rokovaciemu poriadku, pretože ste, ste sa prihlasili s faktickou poznámkou. Nemáte sa teda možnosť vyjadriť k ničomu inému. Isté, že toto je faktická poznámka, týka sa rokovacieho poriadku. My sme žiadali komisára, aby povedal, či komisia vyšle delegáciu do Egypta, aby preskúmala situáciu na mieste a komisia by aspoň mohla požiadať o uzavretie toho spolurozhodovania o opätovnom presídlení. Rečník je prerušený. Ďakujeme pekne, kolega. Žiaľ, toto nebola riadna faktická poznámka. Ste, že môžete sa opýtať komisie na tieto veci. A Teraz je na komisii, či vám chce alebo nechce odpovedať. Ale to nie je faktická poznámka. Teraz je uzavretá rozprava. Máme 6 návrhov uznesení. Teraz prebehne hlasovanie. Najskôr by som rád oznámil, že zápisnica včerajšej schôdze a prijaté texty